Okay, good afternoon. Um... Dobrý deň, vážení kolegovia. Vítajte na dnešnej poobednejšej schôdzi. Máme na programe spoločnú rozpravu, pokiaľ ide o návrh pozmeňovacích návrhov k smernici aj k nariadeniu o e-cards. Návrhov bolo 123 nariadeniu a 185 k smernici. Mali sme už e, stretnutie tieňových spravodajcov k tomuto e, bodu, ale ešte predtým, ako začneme detailmi, chcem poprosiť Mortena Lockharta, ktorý je spravodajcom k tejto e, smernici, aby sa vyjadril a ďakujem pekne aj kolegovi Martin Valisas, vy ste tu dnes medzi nami naposledy, ak sa nemilím, tu na imku. Takže ďakujem za vašu prácu na sekretariate a určite sa mnohí z nás e, znovu stretneme, pôjdete pracovať pre Business Europe, takže určite v inej kapacite sa znovu s vami stretneme. Ešte raz ďakujeme za vašu prácu. A chcem ďalej poprosiť teda Mortena, pána spravodajcu k smernici, aby sa vyjadril. Nech sa páči, Morten. Yeah. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predtým, ako sa dostanem k mojim pripomienkam, k pozmeňovacím návrhom, ktoré sú predložené, chcem zdôrazniť, prečo vôbec sa tejto téme venujeme. Väčšina z nás sa zhodneme, že jednotný trh ešte nefunguje úplne na jednotku a najmä pokiaľ ide o spoločný trh digitálny. A preto si myslím, že je veľmi dôležité opäť zdôrazniť aj tu na tejto rozprave, pokiaľ ide tento konkrétny návrh, že našou úlohou tu v parlamente je brať túto tému vážne. A to kvôli malým a stredne veľkým podnikom vo všeobecnosti a aj celkovo kvôli európskej ekonomike ako takej. Táto e, elektronická karta pre služby nám dáva možnosť vylepšiť fungovanie jednotného trhu, aby postupy boli jednoduchšie, bezpečnejšie a myslím, že to je niečo, čo chceme všetci, aspoň tak to vnímam ja. Keď sme sa začali na návrh komisie pozerať, bolo tam e, jasné, že si vyžaduje väčšiu mieru takej jednoznačnosti, ale sme sa asi všetci zhodli na základe našich stretnutí a keď sme sa pozreli na pozmeňovacie návrhy. Chcem sa poďakovať kolegom z EPP a z e FDD, ktorí pripravili veľmi konštruktívne pozmeňovacie návrhy a tak ako návrh stanoviska alebo správy, cieľom e, týchto pozmeňovacích návrhov je e, dosiahnuť väčšiu jasnosť, aby e, všetko uvedené bolo jednoznačné pre poskytovateľov služieb a, a orgány členských štátov. Ja som presvedčený, že keď toto všetko dáme dokopy, bude to relatívne jednoduché, pokiaľ ide o možné kompromisy, pretože všetci nakoniec chceme to isté, a to síce, aby dobre fungoval jednotný trh. Samozrejme, je mi ľúto, že lavičiari v rámci negociačného týmu pripravili iba jeden pozmeňovací návrh a znamená to, že tieto skupiny vôbec neprispievajú k vylepšeniu jednotného trhu, aspoň v tomto zmysle. Pokiaľ je jednotlivé pozmeňovacie návrhy, aby som bol konkrétny, ja som pripravil svoje vlastné pozmeňovacie návrhy to je návrh 182. Štáty budú mať možnosť e, kontrolovať si informácie a overovať informácie. Navrhujeme tam časové limity na 2 týždne, aby teda domáci členský štát tie požiadané alebo vyžiadané informácie poskytol. Ten proces niekedy môže trvať až 4 krát 2 týždne, čiže maximálne 8 týždňov. Druhý pozmeňovací Návrh je 206, takisto odo mňa. Je to návrh 38 z návrhu správy, ten bude stiahnutý a nahradený týmto návrhom. Keď e, členský štát zamietne takúto žiadosť, poskytovateľ služeb by mal mať 2 týždne na to, aby na to zareagoval a nie iba týždeň. Elektronická karta je na ich alebo vy záujme, takže e, takíto poskytovateľe služeb by nemali ten proces určite naťahovať. Pokiaľ ide pozmeňovacie návrhy od iných skupín, máme tu niektoré možnosti, alebo viaceré možnosti. Pokiaľ ide kompromis, vítam ambície EPP, pokiaľ ide rozšírenie rozsahu pôsobnosti v porovnaní s návrhom správy a takisto aj pokiaľ ide o tie regulačné e, prekážky. Súhlasím so všetkými pozmeňovacími návrhmi aj od EPP, aj od FDD, kde sa zdôrazňuje, že sociálna ochrana, vysielanie e, pracovníkov a krajiny alebo otázka krajiny pôvodu, to nie sú veci, ktoré by boli súčasťou tohto návrhu. Viaceré pozmeňovacie návrhy e, podporujú ten princíp, ktorý tu e, je uvedený, pokiaľ je o tú elektronickú kartu. Aké sú ďalšie kroky v rokovaní? Momentálne pracujeme na kompromisných pozmeňovacích návrhov. Mnohé tieto témy sú skôr technického charakteru, takže technické stretnutia navrhneme a tam sa to budeme snažiť vyriešiť. E, naďalej som ja otvorený akýmkoľvek návrhom, ktoré by eh, chceli vylepšiť fungovanie tohto postupu v prospech európskych podnikov. Ďakujem pekne, Morten. Ja vystúpim ako spravodajkynia eh, k nariadeniu. Takže tak, ja by som chcela zdôrazniť. Eh, ja by som chcela zdôrazniť, že budeme pracovať na vnútornom trhu, na politike vnútorného trhu a budeme pracovať konštruktívne e, na tejto téme ako také. Takisto by som sa chcel e, poďakovať chcela poďakovať aj EPP a ALDE za ich konštruktívny prístup a pozmeňovacie návrhy, ktoré pripravili. My veľmi e, intenzívne sme sa týmto pozmeňovacím návrhom venovali Máme tu veľa podpory a návrhov, ako vylepšiť tú správu na základe pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené a určite mnohé z týchto pozmeňovacích návrhov nám dajú aj pridanú hodnotu, budú predstavať pridanú hodnotu. My sme sa snažili čo najviac pozmeňovacích návrhov tam začleniť a určite e, z toho budú vyplývať konkrétne kompromisné návrhy potom. Ak mám spomenúť konkrétne pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, legislatíva nie je v súlade s inými predpismi, ktoré sa týkajú sociálnych otázok. A sú tu viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené a ktoré sa týmto témam venujú. A sú tu mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú kontrolovania a monitoringu. A to je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože naozaj chceme ukázať aké sú kontrolné mechanizmy. Sú k tomu pozmeňovacie návrhy od Anna Marie Koraca Bild. Tie sa venujú členským štátom a spôsobom, ako, sa, ako zabraniť nejakému zneužívaniu tohto systému a potom, pokiaľ ide o profesionálne kvalifikácie, to takisto chceme ešte vylepšiť. Boli tu mnohé užitočné pozmeňovacie návrhy, ktoré boli k tomuto bodu predložené. My chceme dosiahnuť to, aby e-card a to prepojenie na profesionálne kvalifikácie tu bolo. Boli tu viaceré horizontálne pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o náklady súvisiace s e-card. Všetci e, sa asi zhodneme, že by tu nemali vyplývať to nejaké dotočné náklady, pretože keď sa snažíme nejaké e, prekážky alebo nejaké hranice odstraňovať, tak nechceme kvôli tomu vytvárať nové náklady alebo generovať nové finančné prekážky. E, takže všetky tie pozmeňovacie návrhy, ktoré k tomuto bodu boli predložené, budeme v tomto duchu e, riešiť. A potom boli tam viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú poistenia. Niekto chce, aby tam to poistenie nebolo, niekto zase, aby bolo, niekto chce, štandardizované certifikáty o poistení, iný zase nie, takže pracujeme na kompromisnom texte a možno čo by sme mohli spraviť je, že poistenie tam zostane, ale dali by sme to prípadne do úvodného ustanovenia. Ale o tomto ešte budeme diskutovať aj e, v rámci tieňových spravodajcov. A potom, pokiaľ ide o terminológiu, ktorá sa týka poistenia, všetci chceme, aby sme používali správne výrazy a na tomto momentálne, eh, o tomto sa momentálne rozprávame aj s expertmi, ktoré slova sú vhodné alebo správne v jednotlivých kontextoch. Takisto máme pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o dátumy, tam sa snažíme dosiahnuť kompromis a budeme sa snažiť mať také balíčky kompromisných návrhov pripravené, aby sme jasne mohli všetkým povedať, aký prístup e, sme zvolili. Takže tešíme sa na konštruktívnu diskusiu, na konštruktívnu prácu s ďalšími e, tieňovými správodajcami. Dobre, ďalej vystupuje, alebo vystupí správodajca výboru Ekon, pán Palmieri, k tomuto balíčku. Virginie Rozier poprosila, aby on spravil tú prezentáciu. Takže nech sa páči, pán kolega, 3 minúty. Grazie, prezident. Nell'ambito del parere elaborato dal CESE, eh, noi abbiamo concentrato la nostra... Ďakujem pekne. Eh, pokiaľ ide o náš výbor EKON, pripravili sme analýzu, kde sme sa sústredili na niektoré konkrétne body toho návrhu krajiny pôvodu. My sme hm, my to vnímame eh, tak, že hlavná zodpovednosť eh, sa má presunúť na tú hosťovnú alebo hm, hosťovskú E, krajinu, pokiaľ ide o ICARD. A e, to sú tie zodpovednosti, ktoré ten hostujúci e, členský štát má vykonávať. Aha, sú to isté mm, veci, ktoré k dispozícii by táto krajina mala mať, pokiaľ ide o ekonomický záujem, ktorý sa vykonáva na území danej členskej danej krajiny, danej členského štátu. Pokiaľ sa pozrieme na princípy, ktoré odkazujú naspäť na krajiny pôvodu, tieto sú samozrejme dôležité a majú aj byť aj naďalej posilnené a za každým je tam možnosť odvolania sa na súdny dvor. Uvedomujeme si, že v rámci tejto, tohto, e, tejto logiky sú tam isté prvky, pokiaľ ide o tú uznanú osobu alebo inštitúcie, napríklad laboratórium, e, ktoré vykonáva nejakú aktivitu, E, kde sa e, vlastne, kde sa prepojenie na tú krajinu, kde sa tá aktivita vykonáva a to by malo viesť k tomu, aby bola vydaná takáto e, e-card pre služby, pokiaľ domáca krajina vykonáva tie isté aktivity, ako tie aktivity, ktoré sú vykonávané zo strany tej entity v hostovskej krajine. Čiže tá karta samotná, keď sa vydáva, by mala byť navrhnutá najprv domácej krajine alebo predložená a potom by mala byť nejaká neurčit, neurčená, bližšie neurčená e, doba platnosti pre tú kartu. E, je veľmi dôležité, aby sme sa na to pozreli ako na niečo dlhodobé. A kým to nie je celé sfinalizované, treba sa e, uistiť, že ľudia budú môcť vykonávať aktivity, ktoré momentálne môžu vykonávať. Je veľmi dôležité, aby domáca krajina mohla povedať, že poskytovateľ služieb je um, legálne ustanovený v danom členskom štáte. Keď sa pozrieme na smernicu 2014-77, treba sa odkázať práve na ňu a pozrieť sa na služby, ktoré sa vykonávajú e, v konkrétnom členskom štáte. Myslím si, že to bude tým pádom ľahšie, aby sme bojovali proti sociálnemu dumpingu a proti vytváraniu podvodných podnikov alebo nejakých e, schránkových firiem. A pokiaľ sa pozrieme na tie pôvodné dokumenty, je veľmi dôležité, aby tie boli k dispozícii, aby sme zabránili tomu, aby dochádzalo k prístupu k trestnoprávnym alebo tre, k e, kriminálnym aktivitám cez nejaké vôdzokazadné vrátka. Teraz hovorím o e, smernici o spoločnosti s ručením obmedzeným. To je istý model. Momentálny systém IMI je aj tu dôležitý, pretože je tu aj rozsudok e, Európskeho súdu, ktorý, e, ktoré sa sústredí na isté problémy, ktoré sú v rámci systému IMI zahrnuté. Niektoré veci, ktoré tu chýbajú. A je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na, tieto, na túto otázku v kontexte reakcií, ktoré boli poskytnuté na žiadosti, ktoré boli e, predložené. Treba, aby sme e, garantovali optimálnu spoluprácu medzi členskými štátmi. A tak si myslím, že je dôležité mať účinnejšie kontroly, čo sa týka hospodárskej aktivity, ktoré sú vykonávané, aby sa zaručilo to, že bude komplementarita v rámci našho súčasného systému. Ďakujem. A pán Rozáty, Anna Maria Koráca, budú hovoriť za EPP. Ďakujem. Predovšetkým chcem poďakovať kolegom zo skupiny EPP, ktorí predložili dohromady 49 pozmenujúcich návrhov. Toto ukazuje, aký záujem kolegové majú o tento spis a určite majú preto dobré dôvody. Konkrétne, ako už bolo povedané, že si uvedomujeme, že potenciál jednotného trhu pre služby v EÚ nie je naďalej dostatočne využívaný. A sú tu ešte ďalšie možnosti, čo zlepšovať. V tomto zmysle som veľmi vďačný všetkým kolegom, ktorí ukázali konštruktívny prístup, vypracovali pozmeňujúce návrhy z mojej politickej skupiny, ale aj z iných, ale som sklamaný stanoviskom iných politických skupín, ktoré sa rozhodli, že sa nebudú vôbec účastňovať na tejto práci. My sme naše pozmeňujúce návrhy vypracovali tak, že sa vzťahujú k viacerým častiam smernice. Predovšetkým chceme harmonizovať niektoré definície, aby ten dokument bol preciznejší. Predložili sme pozmenujúce návrh, ktorý taktiež objasňuje definíciu domáceho členského štátu, elektronické karty ako takej, že by mala slúžiť ako dôkaz toho, že jej držiteľ je opravnený poskytovať služby v členských štátoch EÚ a taktiež, že elektronická karta by mala slúžiť ako dôkaz v prípade inšpekcií na pôde domáceho členského štátu. A tieto pozmenujúce návrhy objasňujú zmysel elektronickej karty. Chceme, aby sa stala zmysluplným dokumentom, ktorý bude pomáhať podnikom, predovšetkým malým a stredným podnikom pre poskytovanie služieb. Taktiež sme toho názoru, že aby hostujúci členský štát dostal lepšiu príležitosť si overiť informácie zo strany poskytovateľa služieb, by sme mali predlžiť obdobie na skúmanie a overovanie údajov a informácií, ktoré boli predložené. Súhlasíme s tým návrhom, že by sa toto obdobie predlžilo o e, dva týždne v každej jeho fáze. Vieme, že niektorí kolegovia z FDD by toto obdobie chceli predlžiť ešte viac. Sme otvorení konzultáciám a môžeme ten návrh prípadne aj podporiť. Taktiež trváme na tom, že žiadosť, ktorá bude predložená, musí taktiež obsahovať informácie ohľadom regulačných požiadavkov v hostujúcom členskom štáte. A takto sa stane dokumentom, na báze ktorého poskytovateľ služieb môže dostať presnú predstavu o tom, aké sú požiadavky, aby mohol spustiť aktivitu v inom členskom štáte. A podľa nás taktiež sa týka rozhodnutia hostujúceho členského štátu e, trvalo alebo dočasne zakázať aktivity určitému poskytovateľu služieb musí byť primerané vzhľadom na e, riziko alebo vážnosť potenciálneho porušenia pravidel. Je treba rešpektovať práva hostujúceho členského štátu na zrušenie udeleného povolenia na poskytovanie služieb. Chcem, aby toto rozhodnutie sa zakladalo na opodstatnených, na opodstatnenom právnom základe. Taktiež tu máme pár návrhov hľadom zlepšení eh, toho celého postupu, procedúry a taktiež regulačného rámca. No, naše pozmeňujúce návrhy sa tu vzťahujú k oblasti právnej formy a taktiež e, požiadaviek zo strany členských štátov na niektorých poskytovateľov služieb, sa týka e, podielu. No a vidíme, že tam sú rôzne e, situácie v rôznych členských štátoch. Niektoré členské štáty požadujú, aby 51 kapitálu spoločnosti mali v rukách profesionáli v dozorných orgánoch. No a my navrhujeme novú kapitolu, do tejto smernice, ktorá by obsahovala ustanovenia, ktorá by sa vzťahovali k najbežnejším prekážkam v súvislosti s požiadavkami na manažment, tak aby to bolo harmonizované čo do najlepšej, najväčšej miery. V neposlednom rade tomu, čo povedal predrečník, by som chcel taktiež zdôrazniť, že tento návrh spoločne s pozmenujúcimi návrhmi nenaruší pravidla, ktoré sa týkajú e, ochrany e, pracovníkov, zamestnancov, sociálne práva a nebude e, zavádzať princíp krajiny pôvodu. Tak chcem zúrazniť, že hostujúci členský štát má vždy toto právo a ponechá si ho v priebehu celého procesu kontrolovať postup žiadosti a môže ho kedykoľvek zastaviť dokonca aj predtým, než by mm, sa začalo s poskytovaním služieb. No a na záver by som chcela ešte poďakovať obom spravodajcom, predovšetkým Mortenovi Lockigardovi. Vážim si našu dobrú spoluprácu. Pri práci na tomto dokumente ďakujem. Ďakujem. A Anna Maria Koraca tu k nariadeniu. Ďakujem, Darius Rozaty. Sme pracovali bok po boku. Podporujem to, čo povedal. Taktiež chcem poďakovať spolu spravodajcovi, spravodajcom za skvelú prácu. Máme tu povinnosť zlepšiť návrh komisie, ako v prípade aj inej legislatívy. No a mne sa zdá zvláštne, že tu máme takú ideologickú stenu, do ktorej sa dívame. Nie je to poprvýkrát, čo sa nám nepáči, návrh komisie. Snažíme sa ho spoločne zlepšiť a nie sa snažiť len veci zahmliť a skomplikovať. Lebo vieme, že sa dá postupovať aj ináč, než len povedať, že to je zlé a odmietnuto. My v rámci EPP pracujeme konštruktívne. Návrh komisie nie je dosť ambiciozný, nepokrýva otázku regulačných bariér, len administratívnych bariér alebo prekážok. Pre malé stredné podniky toto nie je dosť, musíme ísť ešte ďalej. A taktiež treba implementovať smernicu o službách. Ďakujem milému hostovi pánu Palmierimu to, čo povedal, lebo v tomto texte sa v podstate zrkadli smernica o službách. Je to zúfalý pokus po 20 rokoch minimálnym spôsobom implementovať kľúčovú legislatívu, ktorá bohužiaľ ešte nebola implementovaná. A uvedomte si, okolko pracovných miest EÚ prichádza len kvôli tomu, že nebola implementovaná smernica o službách. Skutočne to veľká miera ideológie. A vy ste vo vašej prezentácii povedali rovnakú vec, ako podala Virginie Rozier od socialistov. No a čo my sme urobili v našich pozmenujúcich návrhoch? My sme vážne vzali do úvahy legitímne obavy kolegov socialistov, kolegov z EPP, kolegov rôznych národností. No a snažili sme sa to zmeniť a niečo s tým urobiť. Sú tu niektorí, ktorí by tam chceli znovu vložiť princíp krajiny pôvodu, niektorých zaujíma otázka sociálneho dumpingu, niekoho zaujíma suverené práva alebo zvrchované právo štátov vytvárať e, legislatívu v oblasti životného prostredia alebo pracovného trhu. Je treba im vysvetliť, že tento text neprináša žiadne obmedzenie. No a my našim textom chceme objasniť alebo zmeniť rôzne aspekty. Myslím, že nikto z nás nechce obmedzovať možnosti členských štátov vytvárať legislatívu Konkrétne o čo ide? Je to dobrovoľný systém pre tých, ktorí sa chcú pripojiť, aby ste vo vašom členskom štáte, vo vašom jazyku, miesto toho, aby ste museli sa snažiť pochopiť 28 systémov 28 členských štátov a tisíce rôznych požiadaviek. Toto je pre malé stredné podniky komplikované, lebo oni nemajú peniaze na konzultantov a podobne. Takže by sme to urobili elektronickým spôsobom, miesto na papieri, ja som bola tieňovou spravodajkyňou pre IMI, takže viem, čo táto platforma ponúka. Je to digitálna platforma, samozrejme tam taktiež prístor na zlepšenie, ale určite to zjednodušuje členským šatom situáciu. Môžu si zájomne aj overovať rôzne skutočnosti, môžu sa na rôzne veci opýtať, môžu niečo pozastaviť, môžu pozastaviť platnosť e-karty. Takže nie je to samozrejme Bianko však pre členské štáty, aby si robili, čo chcú a podvádzali. Nie. Sú tam mnohé možnosti, ako vykonávať kontrolu, ale som si istá, že spravodajca sa k tomu vyjadrí ešte bližšie aj k vašim otázkam. Chcem hovoriť len o mojich pozmenujúcich návrhoch, na pozmenujúcich návrhoch EPP. My by sme tam chceli mať stavebný sektor, 71 by sme nepodporili. Tam spravodajca navrhuje vyňať stavebný sektor. Myslíme si, že čo sa týka toho poistenia, tam je treba to ponechať, to je určite dobré pre malé stredné podniky, ale bez e, štandardizovaného vzorca Predložili sme 116 preto, aby sme zaručili, že sociálna legislatíva bude v národných rukách a že e, život, sa to nebude týkať otázok verejného zdravia, životného prostredia a tak ďalej. Ďalej tu máme definície, článok 3, tam je to treba objasniť, napríklad otázka informácií ohľadom dobrej povesti. Samozrejme, ten postup musí byť už ukončený, alebo pokiaľ ešte neprebehol, tak nemôžete vedieť riadne výsledky. Taktiež definícia domáceho členského štátu. Na komisie sa hovorí, že je to členský štát, v ktorom poskytovateľ eh, požiada o e-kartu. Takže by sme sa to bolo jasnejšie. Mal by sa tam povedať, že na území ktorého členského štátu ten poskytovateľ požiada o e-kartu, takže treba by predložil doklad o tom, že tam legálne má sídlo. Ďalej sa návrh ohľadom štatistického identifikačného kódu poskytovateľa služieb, aby sa špecifikovalo, e, ktoré sú to presne aktivity, ktoré sú tam vykonávané. Taktiež poskytovateľ služby mal byť schopný povedať, e, pokiaľ dostal predbežné schválenie ako Eh, hospodársky subjekt v rámci verejného obstarávania. No a potom je tam revízna doložka, taktiež o tom hovoril pán Palmieri. Navrhujeme tam skrátiť tú dobu, do ktorej musí eh, komisia predložiť revíziu dokumentu z 5 rokov na 3, aby nám to dalo lepšiu možnosť skontrolovať, či implementácia prebieha tak, ako si to zákonodárca prijal. No a taktiež Zároveň by sme potrebovali vyhodnotenie, či e, potrebujeme štandardný formát pre e, osvedčenie o poistení. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že sa teším na ďalšiu spoluprácu s pravodajcom, lebo na minulom stretnutí tieňovým sme pracovali veľmi konštruktívne. Vidím, že aj v spolupráci s FDD je tam potenciál, takže si myslím, že môžeme vytvoriť silnú väčšinu, aby sme text presadili na plenárke. Ďakujem Virginie Rozier ako deň vás spravodajkyňa pre smernicu. Merci, euh, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Už rok e, máme tento balíček o službách e, k dispozícii a tie legislatívne aj nelegislatívne aspekty toho balíčka už e, prešli s tým procesom okrem jedne, jedného aspektu a to je tá smernica a to nariadenie o, tomto, o tejto e-card. A tam nebol ten pokrok dosiahnutý, pretože naozaj je to taká dôležitá, významná téma a e, sú s ňou spojené rôzne problémy. Pána Palmieriho som si e, nemohla úplne e, vypočuť, ale e, pravdepodobne, keďže on tu zastupuje ekonomický výbor aj v kontakte s tými sociálnymi partnermi alebo ekonomickými partnermi. Možno nám to niečo hovorí o realite toho problému, ktorý tento návrh predstavuje. Pretože veľmi dobre sa zhodujú aj predstavitelia podnikov, aj predstavitelia sociálnych e, partnerov, odborov a tak ďalej e, v tom zmysle, že odmietajú tento návrh. E, a pokiaľ my máme počúvať našich občanov, tak je to pre nás relevantná skutočnosť. A sú tu isté tu v parlamente, výbor, alebo tie výbory, ktoré sa k tomu majú vyjadriť, z toho dva výbory sa už vyjadrili, a viedli sa tak, že odmietajú návrh e-card e, v prípade služieb. Čiže nie je to nejaké veľké prekvapenie, pretože viaceré politické skupiny jasne povedali, že budú chcieť odmietnúť tieto návrhy, pretože prinášajú isté štruktúralne problémy a aj keby sme boli e, veľmi ochotní, tak e, takéto návrhy, ktoré sú od začiatku zle navrhnuté, e, nie je možné e, podporiť. Dnes máme nejaké nové návrhy na stole a tie problémy sa tam iba zdôrazňujú alebo sú ešte možno väčšie ako v pôvodnom návrhu, tie, tie prekážky, tie nevýhody. Eh, niektorí nevýhody spravodajci nás tu o niektorých veciach snažia sa eh, eh, presvedčiť, ale pokiaľ ide o ten ochranný moment, ten je tam veľmi obmedzený a tá, tá realita je veľmi odlišná od toho, čo tu tvrdí napríklad krajiny pôvodu. Prepačte, ale keď máme nejaké rozhodnutie, ktoré e, príslušný orgán krajiny pôvodu e, príjme v súvislosti s krajinou pôvodu, no tak to je proste princíp e, krajiny pôvodu, ktorý tam aplikuje. Nemôžeme tam absolútne otočiť tú logiku, pokiaľ ide hostovské krajiny na nejakú opozíciu na základe motivácie ktorá vlastne otáča tú logiku naopak. To už predsa nie je logika uh, hostovskej krajiny, ktorá predkladá uh, to rozhodnutie, ale krajina pôvodu, alebo tá domáca krajina. Uh, pokiaľ uh, rozhoduje o tom domáca krajina, tak uh, to je princíp domácej krajiny, ktorý sa aplikuje. To je predsa jasná vec. A čo sa týka nejakej nejakého nesúhla, nesúhlasu zo strany hostovskej krajiny, že tam je tam e, nejaký, sú nejaké veľké náklady na to, na dokazovanie skutočnosti, tie sú veľmi výrazné, alebo boli by a teda e, takýto princíp by bol v plnom nesúhla, nesúlade e, s duchom aj s textom smernice o službách, tak ako bola táto smernica pred 10 rokmi tu v parlamente prijata. Rozsah pôsobnosti, tu nám tiež hovoria smernica eh, o službách alebo pre služby, tá sa týka iba služieb a nejaké dopady to nemá, pokiaľ ide o daňové, sociálne otázky, regulačné iné otázky. Chceme eh, tu dať eh, proste iba otázky všeobecného zájmu v súvislosti so službami. V pôvodnom návrhu bolo strany spravodajca, strany spravodajcu e, sektor stavebníctva bol stade vyčlenený, pretože je špecificky, tak je to tam efemisticky napísané. Je to taká špecifická citlivá záležitosť, pokiaľ ide o e, nejaké, nejaké sociálne súťaženie alebo odlišné sociálne režimy, ktoré existujú v rôznych krajinách, rôzne využitie dočasných e, alebo teda falošných, falošných osôb, ktoré sú E, napojené na tých pracujúcich. Takže toto sú rizika, ktoré existujú v tomto sektore a teda to, že tento sektor tam bol vylúčený, e, hovorí o tom, že je naozaj špecifický a má svoje špecifické vlastnosti. Teraz sa vracia naspäť ten sektor a sú tam dodané aj niektoré ďalšie sektory, sektory napríklad poistenie alebo poisťovníctvo, e, či ide o stavebníctvo, poisťovníctvo, či to je čo sú bezpečnostné služby, tak je to vlastne e, všetko proti tomu, ako sa predstavujú zamestnanci v týchto sektoroch, ale tam ešte nekončíte, pretože hovoríte aj o tých agentúrach zamestnaneckých alebo zamestnávateľských agentúrach, e, ktoré nespadajú pod rozsah posobnosti smernice o službách. Takže vy nám hovoríte, že ide tu iba o nejaké vyjasnenie smernice o službách a pritom teraz tu sa vytvára nová, nový rozsah pôsobnosti ekonomickej aktivity, ktorý nie je uvedený v pôvodnom texte. A Takisto tu kolegovia hovorili, že čo sa týka tých povolení, ktoré sú identifikované a definované v danom e, predpise, a však okrem nich sa to bude týkať aj právnej služ- e, formy e, agentúr, ktoré takisto spadajú mimo smernicu o služba. Takže opäť je to taká divoká deregulácia, čo sa tu reálne navrhuje a vnútorný, vnútorný sociálny dumping alebo vnútorná hospodárska súťaž tu iba zintenzívňuje v prípadne sektor, sektorov, ktoré už sú dostatočne e, zraniteľné tak či tak. A my chceme bojovať proti sociálnemu dumpingu, takže preto tento návrh, hovorím, ide presne opačným smerom, než by mal e, ísť, než to, čo chceme dosiahnuť e, v prípade iných textov, o ktorých sme hovorili v minulosti. A je tu aj istá ochota zovšeobecniť eh, ten eh, princíp, povedzte to iba raz, once and only. A pokiaľ ide o kontrolu Európskeho orgánu pre osobné údaje, hovorí sa tu naozaj o E, zbieraní osobných údajov a potom analýze osobných údajov, čo by e, si vyžadovalo ďalšiu analýzu z pohľadu ochrany osobných údajov. Tak to sú všetko rizika, ktoré sú e, spojené s týmto pôvodným návrhom a v tomto novom návrhu, kompromisnom návrhu sú ešte počiarknutejšie. A preto naša pozícia ako skupiny je jednoznačná, už sme to podali aj na tých ostatných výboroch. My predstavujeme E, názory, ktoré sú dominantné aj v tých ostatných e, výboroch, ktoré sa už vyjadrili a preto požadujeme stiahnutie tohto e, návrhu, ktorý predstavuje veľké rizika a návrhu ustanovenia, ktoré podľa mňa sú v plnom nesúlade s tými cieľmi, ktoré akože sa snažia dosiahnuť my chceme dosiahnuť plné aplikovanie e, smernice o službách, ale zároveň treba rešpektovať férové podmienky pre všetkých, pre všetky podniky, pre všetkých zamestnancov a pre všetkých, ktorí pôsobia na jednotlivých trhoch, e, na ktorých pôsobia, aby sme dosiahli aj e, sociálnu spravodlivosť, ktorú požadujeme a ktorú chceme dosiahnuť aj v prípade tohto návrhu. Ďakujem. Uh, tak a teraz pani Jakonsári, prosím. Jo.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 E, ďakujem pekne, pokiaľ ide elektronickú kartu e, pre služby. Treba povedať, že ITRE sa e, už v tomto duchu vyjadril a povedali, povedali že sú tu veľké ideológie, ktoré podporujú prístup socialistickej skupiny, ale tak to vôbec nie je predsa pravda. No, prepačte, takže teraz už ide aj angličtina. Sorry. What, what's the problem with... Bude preklad, ak budete znova hovoriť. Je to v poriadku. Počujete nás? Takže chcela by som opraviť tvrdenie pána Lokegarda a pani Kratbil že tu dojde k e, ideologickej e, slepej uličke. To vôbec nie je pravda. Máme predsa množstvo príkladov. Parlament aj komisia majú legislatívu, ktorá nefungovala. A je lepšie pozrieť sa do minulosti, proaktívne e, to využiť. A spomínam si, že pani Bild povedala na začiatku, že toto je zlý vrch a že ho nemôžeme podporiť. Že sú tu pochybnosti. Je jasné, že tu treba napraviť veľmi veľa vecí a to najrozumnejšie by bolo, keby komisia stiahla tento návrh a keby sme mohli začať e, opäť s čistým štítom. Keď komisia stiahne svoj návrh, tak sa bude môcť e, zamerať na implementáciu existujúcich návrhov, čo sa týka e, profesionálnych kariet, servisných návrhov, všetky tieto veci slúžia tomu istému účelu, ale členské štáty ich neuplatňujú alebo jednoducho nefungujú tak, ako by mali. No a v neposlednom rade by som chcela zdôrazniť, že krajina pôvodu je e, tou hlavnou krajinou, ktorá je zodpovednou a cieľová krajina má iba veľmi málo možností kontrolovať, e, ako to je naozaj. Sú tu ozajstné problémy. E, to, čo sme všetci videli v tomto procese, je, že Eh, väčšina problémov je u stavebného priemyslu. Mali sme rozpravu ale pani Bild hovorí, že stavebný priemysel chce, aby bol do toho zahrnutý a to iba zhoršuje situáciu a komplikuje ju. Takže stavebný priemysel to komplikuje a myslíme si, že eh, tento návrh by mal byť stiahnutý a súhlasíme s výbormi ITRE a EKON. Treba to zamietnúť. No a ešte jedna posledná vec. Výbor má nový, teda má zaujímavý vesník. Je naozaj veľmi zaujímavé začítať sa doň. A keď sa ten vesník venoval tomuto spisu, tak vôbec nespomenul, že niekoľko skupín a ďalšie strany navrhli, aby sa to zamietlo. Je to aj maličkosť, ale chcela som na to upozorniť. E, ten e, vesník e, je zavádzajúci, pokiaľ ide o ten proces, ktorý prebehol doteraz. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Nikola Danti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nemám tak e, veľmi veľa k obsahu a k zdôvodneniu e, socialistov. Keď sa pozrieme, čo dali do pozmeňujúcich návrhov, a hlavne aj vo svetle e, tých vystúpení, ktoré sme doteraz počuli, tak by to malo byť veľmi jasné. spravodajca a iní tvrdili, že nechceme spolupracovať, nechceme to zlepšiť. Ale my sme veľmi tvrdo pracovali na tomto materiáli a mali sme diskusiu s koordinátormi o tomto spise a keď chceme dosiahnuť pokrok, musíme zobrať do úvahy to, čo je základom eh, tohto spisu. Nielen SAD s tým má problémy. Zrejme to budú e, zlé správy pre moju kolegyňu Ana Mariu. A to preto, že pozmeňujúci návrh, ktorý sme dali dokopy s tými, ktorí boli proti vnútornému trhu a tými, ktorí sú politicky slepí, bol predložený Anabel Lefever, ktorá je z EPP. a ona mi naozaj nepripadá ako nebezpečný e, človek z európskej ľavice alebo ako človek, ktorý by e, trval na protekcionizme. Ale treba sa pozrieť aj na politické aspekty a musíme byť realistickí. Musíme e, sa predsa postarať o to, aby sa všetko objasnilo už od prvého kroku a tento spis nerešpektoval tie minimálne nevyhnutné podmienky. My sme predložili aj pozmejúci návrh k ďalším veciam, ktoré sa nachádzajú v tomto spise. Dospali sme mnohým kompromisom a my vždy pracujeme v duchu kompromisu. Taký sme. Od prvého kroku sme pracovali na tom v rámci tejto komisie, aby sme prišli s iným prístupom. Znova sme e, posielali e, text naspäť a to, že ľudia hovoria, že je to naša chyba, ale tak naozaj to nie je tak. Možno sme menej pracovali, lebo sme skúmali pozmejúce návrhy a už od prvého kroku, od prvého slova sme jasne dávali najavo svoj úmysel. Ale sprevádzali nás títo nebezpeční, slepí politici a e, ideológovia z EPP a ostatných politických skupín. Tak, takto to teda vyzerá. Pán Živen. Ďakujem pekne. Nemám pocit, že by som bol nejaký nebezpečný revolucionár, ale takisto e, navrhujem zamietnutie tohto návrhu. E, jednak preto, lebo si vôbec nemyslím, že by e, spravodajca nejakým spôsobom chcel e, tam nanovo dať e, ten princíp e, krajiny e, pôvodu, ale efekt, e, efektívne, alebo teraz hľadiska efektov, účinkov sa to stať e, môže. E, čiže e, najmä pokiaľ ide o tú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu. E, čiže nie je to nejaká politická vôľa, že by sme tam chceli na novo zavádzať nejaké ustanovenie, ktoré nikto nechce, ale môže to tak stať, že v praxi by to nastalo. Druhá vec, myslím si, že tá karta eh, výrazne skomplikuje tému, ktorá už tak či tak je komplexná. Eh, krajina pôvodu alebo domáca krajina by musela vykonávať interpretáciu eh, všetkých práv členských štátov, ktoré sú potrebné v prípade konkrétneho, nejakého konkrétneho spisu. A vy o tom môžete e, hovoriť, keď ste v kontakte s vašou administratívou a niekada, niekedy sa vám stáva, že vaša domáca administratíva nevie dobre interpretovať svoje vlastné právo, ktoré platí v tejto konkrétnej krajine. A teraz, aby sme očakávali, že tie štáty, že tie orgány budú mať schopnosť analyzovať právo iných krajín, e, tých, e, tých hostovských krajín, tak to je veľmi náročná úloha a myslím, že to nebude ani možné. Takže ja som za jednotný trh. Náš vnútorný trh je zdrojom veľkého bohatstva. Pre EÚ to je jasná vec, ale povedať, že karta je kľúčom tohto vnútorného trhu, to si myslím, že to je tiež trochu prehnané. A je to možno taký argument, ktorý môžeme používať v rámci nejakých volebných kampaní, predvolebných kampaní, ale nie naozaj v parlamente. A je mi ľúto, že sme sa do tohto takto pustili. Máme tu to jedno okienko alebo jednotné okienko, ktoré e, na základe tej e, smernice o službách už existuje. Treba vylepšovať fungovanie e, tohto Master shopu a vyriešiť takýmto spôsobom tie problémy. Čiže tu niekto možno si chcel spraviť nejaké promo alebo nejaký projekt, ktorý by tak nejako bol viac nafúknutý z hľadiska promo, ale ja si myslím, že to je chyba. toto je vec, ktorá je veľmi komplikovaná, ktorá je cenovo finančne náročná, ktorá je problematická hľadiska politického a preto ja takisto hlasujem za odmietnutie smernice. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Živan. Um, potvrdzujem to, nie ste revolucionár, neviem, čo na to ostatní v tejto miestnosti. Sme poslanci ktorí sa naozaj zaoberajú veľmi vážne tým, čo je správna cesta. Snažia sa európsky vnútorný trh tak, aby bol na vysokej kvalitatívnej úrovni, pokiaľ ide o pracovné právo, o pracovnoprávnu ochranu. A presne o to ide. A človek si musí veľmi dobre rozmyslieť, aké nástroje k tomu potrebujeme. A preto e, sa pod to nepodpisujeme. A Poukázali sme na e, smernicu e, pre e, služby a tam sa ukázalo, že sa dá nájsť aj správna cesta. No ale smernica v službách nie je taká úspešná vo všetkých štátoch, ako by mohla byť. A to je možno aj úloha Európskej komisie, aby sa postarala o to ešte viac, že to presadenie tejto smernici bude pozitívne. Pokiaľ o tie návrhy, ktoré máme pred sebou, a preto som aj podpísala tento pozmejúci návrh, kde vraciame naspäť tento návrh komisii, tak e, v tejto smernici máme naozaj nevyvážený text. Bola som na Eh, podujatí, kde som bola ako zástupkynia Európskeho parlamentu a naozaj tam bolo doslova povedané, že to bolo šité horúcou ihlou. A to vidno na tom texte. Musím byť naozaj úprimná. A musím povedať, že ako poslankyňa som príliš hrdá eh, na to, aby som pracovala na takom tom eh, podklade to je podľa mňa neslychané, aby Európska komisia vedome predložila Európskom parlamentu taký zlý text. A tento zlý text má slabé miesta. Ehm, snažili sme sa objasniť aj s rozhovormi ehm, so zástupcami Európskej komisie, kde sú tie slabé miesta. Máme na stole celý rad nástrojov. Ehm, máme tu e, takisto e, partnerov do diskusie, s ktorými sa to dá riešiť. Máme napríklad smernicu o uznávaní diplomov, máme Solvit, máme IA e systém a tam si môžeme zobrať príklad. A máme teda úplne celý rad e, nástrojov k dispozícii. A e, moja otázka, ktorá ešte dodnes nebola zodpovedaná, je, keď všetky tieto nástroje ktoré máme na stole, nefungujú na vnútornom trhu. Nebol by lepšie zlepšiť tieto nástroje tak, aby naozaj fungovali, namiesto toho, aby sme vymýšľali ďalší nástroj? ktorý prináša obrovský zmetok práve malým a stredným podnikom, pretože potom e, v konečnom dôsledku tie nevedia, e, kde majú ísť, na koho sa majú obrátiť, Takže to je tá obrovská, prvá obrovská otázka, ktorá ostala dodnes nezodpovedaná. A to je pravdepodobne aj dôvod, prečo tak veľmi málo malých a stredných podnikov ma oslavuje a hovorí, nuž, e, pani Gebhardt, a to nie sú iba nemecké podniky a firmy, nie, e, sú to firmy z viacerých členských štátov EÚ a hovoria mi, pani Gebhardt, toto nie je správna cesta pre nás. Tí, ktorí to považujú za také správne, to sú veľké podniky. Áno, to je jasné, pre ne e, je to možnosť zjednodušenia, ale nie pre malé a stredné podniky. No a druhý e, naozaj obrovský problém, ktorý tu máme, je, že to je nový krok byrokratizácie pre e, členské štáty a ten môže byť e, drahý. Pán Žuvan to práve povedal veľmi jasne, že úrady musia najprv prepracovať právo v jednotlivých členských štátoch, aby sa to dalo naozaj zmysluplne využiť. No a k tomu sa majú ešte vytvoriť centrálne orgány, ktoré budú spolu komunikovať a nie vo všetkých členských štátoch Európskej únie existujú takéto centrálne orgány. To znamená, že to bude viac byrokracie pre členské štáty, viac nákladov pre členské štáty, ale nie je nevyhnutne aj pridaná hodnota pre podnikateľov. A že toto všetko je naozaj byrokratizácia, na to poukazujú aj e, pozmejúce návrhy napríklad pána Nistelroja, e, ktorý, ako je známe, nie je sociálny demokrat, nie je ľavičiar, a ten prišiel s pozmeňujúcimi návrhmi, e, ktoré, ktoré e, predlžujú e, čas uplatnenia tejto smernice z dvoch e, na tri roky, pretože všetko je tak strašne komplikované. E, teda tie návrhy, ktoré nám boli predložené. No a na záver by som chcela povedať celkom jasne, že vnútorný trh áno, ale iba s vysokou kvalitou služieb, e, vysokou ochranou spotrebiteľov a dodržiavaním pracovného práva. A v žiadnom prípade tu nesmie byť sociálny dumping. To je E, naozaj niečo, čo nepotrebujeme e, teraz pre e, našich občanov Európskej únie. Anna Marie bola spomenutá, takže tá odpovie ako prvá a potom spravodajcovia. Naozaj som veľmi rada, že tu máme túto otvorenú rozpravu a Eh, preto sme tu, aby sme si to vypočuli. Takže naozaj eh, ďakujem, Anali, za túto príležitosť objasniť a zopakovať eh, niekoľko bodov, ktoré som dala jasne najavo a ktoré nie sú verejné. Poviem to teraz. Potrebujeme politickú kartu v tomto parlamente. Máme tu veľmi naozaj nebezpečné rozdielanie východu a západu Európy. Ja nie som tu, aby som pretlačala zákony pre Nemecko a Francúzsko. Ja tu sa snažím e, tvoriť zákony pre 28 členských štátov. To je prvý bod. To vám môžete citovať. Takže tu vidím jasný problém. A povedala som to vo svojom prejave pred svojim vystúpením, že berieme do úvahy, už som to povedala, že berieme do úvahy citlivosť a sentimenty eh, členských štátov. To som jasne povedala. Niektoré členské štáty sú citlivé na eh, viac vecí, iné na menej. Snažíme sa to brať do úvahy, snažíme sa pripravať pozmeňujúce návrhy a dosiahnuť kompromis. Odmietam myšlienku, že to je úplne populistická demonizácia, že toto je začiatok konca. Rovnako nie je pravda, že karta nie je riešením všetko na vnútornom trhu. Je to naozaj veľmi malý, jednoduchý nástroj. Je dobrovoľný. Je to zjednodušenie, uľahčenie nástroj, ktorý má pomôcť. A táto demonizácia nie je spravodlivá voči tomuto textu. Že ten e, pôvodný návrh komisie nebol dobrý, to som povedala ako prvú vec. Tento pôvodný návrh nebol dokonalý. To nie je prvý raz, čo e, komisia e, oslabuje svoj pôvodný návrh, svoj pôvodný úmysel. Myslela som si, že mám ešte slovo, pani predsednička. Áno, chcela by som dokončiť svoju myšlienku Eh, pretože kolegovia eh, mi hovorili eh, moje meno toľko raz. Takže komisia nepripravila dobrý návrh a preto viacerí poslanci boli proti tomu. Nebol dostatočne ambiciózny. Niektorým ľuďom sa to nepačí, že je to priveľa, iným sa to nepačí, že to je nedostatočné. A musím povedať, že to nebolo dosť, pretože sa nezobrá regulačnými bariérami, ktoré sú naozaj dôležité. EPP e vedieme veľmi podrobný dialog. Viedla som veľmi dobrý dialog s mojim drahým priateľom Filipom Žuvanom. Plne chápem jeho stanovisko. A my sme dospeli k takému stanovisku, ktoré e, predstavuje stanovisko väčšiny EPP. Nie sme diktatúra. Aj tu v EPP máme e, demokraciu. Sú tu teda veci, na ktoré sú citlivé niektoré štáty a to berieme do úvahy. Takže my takto pracujeme v EPP aj v iných politických skupinách a e, plne akceptujem všetky vaše rozmanité stanoviské názory. Vyjadrili ste ich e, otvorene, ale hlavná vec ostáva. Čo robí SAD, aby zlepšila vnútorný trh so službami v Európe? Čo robí SAD, aby pomohla ľuďom, ktorí 20 rokov trpeli tým, že tu nebola smernica o službách. Čo robí SAD? Keď to pošlete naspäť do komisie jeden deň pred ukončením mandátu, tak čo robíte e, vy ako ľudia s mandátom pre ľudí v Európe, pre obyvateľov Európy v oblasti e, služie, Pretože je veľmi jednoduché kritizovať nedostali sme jediný návrh od SAD o tom, ako poskytnúť e, pracovné miesta e, v sektore služieb. Ďakujem veľmi pekne. Áno, môžete hovoriť, ale e, zaznamenal som, koľko času ste mali. Všetci ste mohli hovoriť, predtým bol problém hovoriť, ale teraz sme si to načasovali. Virginia Rozer, naozaj, myslím si, že ako spravodajky nemôžeme obidve niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, nebudem hovoriť k vecným otázkam, e, pretože nejaké osobné útoky, to tu už, už tu toho bolo viac než dosť, ale že opäť môžu e, vystúpiť ľudia, e, človek, ktorý ani nie je spravodajcom, my sme sa každý raz vyjadrili, ale keď sa môžeme vyjadrovať opakovane, tak nie iba ona, ale všetci. Takže prečo 4 minúty dostane poslankyňa, ktorá je nemá spravodajky rovnako ako ostatní ľudia, čiže z hľadiska procedurálneho toto nie je OK. A e, mali sme tu e, opäť e, od Anna Mari všelijaké pripomienky, samozrejme je to my sme tiež priateľky, kolegyne, ale proste po vecnej stránke to nesedí. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, to bola právna otázka, dala som konkrétnu otázku a ešte som nedostala odpoveď. Myself, we will now go into the uh, content of the things that you are referring to. So Morten... Dobre, takže ďakujem e, pekne. Ešte Morten sa vyjadri, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že niekedy treba ísť do tých notlivých e, detajlov, ale teraz sa budem snažiť sústrediť na dve hlavné pripomienky, ktoré tu zazneli. Poprvé, e, zopakujem to, čo, to už, čo tu už bolo povedané, to síce je možné e, mať jednu alebo druhú pozíciu. Buď ísť s návrhom a niečo s tým spraviť, alebo nie. A e, pokiaľ by sme išli do nejaké diskusie o témach, ktoré tu boli spomenuté. Možno to bude trochu príliš ambiciozne a myslím si, že e, budeme mať pocit, ako keby sme každý pracovali na inej planete a to je aj môj problém v tomto e, prípade. Myslím si, že ak východiskový bod má byť to, že niečo e, s týmto môžeme spraviť tak, mali sme mať diskusiu, ktorá by k niečomu aj reálne vedla. Ale diskusia, ktorá začne s tým, že východiskový bod bude, že si povieme, že e, nič ani s tým nedokážeme spraviť, čo sa týka smernice o službách ako takej, tak to asi by bol taký veľmi zvláštny e, začiatok pani Gepard spomenula a povedala, prečo nespraví komisia o smernici o, o službách niečo, prečo s ňou nespraví niečo. To je asi hlavná otázka, ale čo na to odpoveď? Ehm, odpoveď je, e, komisia s tým nič doteraz nedokázala spraviť, pokiaľ ide o e, smernicu o službách a jednostatok e, implementácie v členských štátoch, štátoch preto, lebo sa pozrieme na členské štáty, ktoré nie sú schopné alebo nechcú implementovať smernicu o službách správnym spôsobom. A preto ja si myslím, komisia tento návrh celý pripravila. Takže ak sa opäť vrátim k môjmu pôvodnému východiskovému bodu, keďže sme tu opäť rok pred voľbami, kde komisia pripravuje veľmi pragmatické, malé administratívne návrhy, tak asi nie je to podľa mňa veľmi politické pripravovať nejaký návrh, ktorý povie, že treba pripraviť niečo, kde tieto návrhy dostaneme do 21. storočia. Podľa mňa toto nie je veľmi ambiciozne, ale je to aspoň dačo. A toto dačo je pre mňa kľúčové ako pre správodajcu. Odpoveď na otázku, prečo komisia nič nespravila za posledných 10 rokov s týmto nič, je odlišná záležitosť. Treba o tom diskutovať je to ale teraz rok alebo rok a pol pred voľbami už príliš neskoro na to, aby sme e, nejaké nové veci vymýšľali. A na základe toho si myslím, že správny prístup by bolo e, niečo s tým spraviť, pracovať na tom a nie proti tomu. E, to by boli také moje všeobecné pripomienky tejto diskusii celkovo. A potom, pokiaľ ide o tie malé podniky, mám jednu pripomienku. Myslím si, že asi tiež asi žijem na inej planete, pretože veľa sa rozprávam s malými strednými podnikmi, ktoré práve že toto chcú a požadujú, pretože si myslia, že e, takáto vec by zlepšila a vylepšila ich pozíciu v rámci cezhraničného e, podnikania. Takže asi závisí veľmi od toho, s kým hovoríte. To by bola asi moja jediná e, pripomienka k malým stredným podnikom. Ďakujem pekne. Chcela by som ešte niečo povedať. Iba 30 sekúnd, dobre? Chcela by som len niečo spresniť. Ne, povedala som, ako to naznačil pán Lokegaard, že by som žiadala, aby sa niečo zmenilo na smernice o službách. Ja som žiadala, aby sa e, bola, aby bola implementovaná. Ja som proti tomu, aby sa smernica o službách znovu otvárala, lebo je dobrým základom pre náš vnútorný trh, ale mala by byť správne implementovaná členských štátov. O to ide a to som chcela len upresniť. Ďakujem a teraz by som ešte veľmi stručne, lebo vieme, ďakujem tlmočníkom za týchto pár minút. Navyše je dôležité to ešte povedať, že Mm, toto bude ešte dlho trvať a pýtame sa, prečo to chcú socialisti e, poslať e, naspäť. Máme tu teda návrh, komi- návrh výboru, my sme prišli so zlepšeniami, ale vyzerá to tak, že veľa ľudí na to, e, to zobralo do úvahy. Taktiež, že by sa tam vložil ten princíp krajiny pôvodu, tu chcem ukludniť Viržiny. Máme tu rôzne pozmenujúce návrhy, ktoré boli e, poslané, aby sa zlepšili alebo rozšírili možnosti hostujúcej krajiny, ako to celé kontrolovať. A potom ešte e, stručne k tomu, že potrebujeme byť konštruktívni. Chceli sme už ukázať naše konštruktívne stanovisko všetkým politickým skupinám. Vieme, že toto bol pre vás citlivý bod. A Napriek tomu ste sa nesnažili byť konštruktívni, aby ste, my sme hovorili so zastupcami stavebného sektoru, ktorí povedali, že pokiaľ by to bolo už predtým vyzeralo tak, ako to má vyzerať teraz, tak už by to bolo bývalo lepšie v minulosti. No čo sa týka malých a stredných podnikov, chcem vyzvať pani eh, Gebhardt. My máme pracovnú skupinu pre malé stredné podniky v Európskom parlamente, ktorá sa zaoberá špecificky týmito aspektami. Máme tu pozitívne signály, takže chcela by som vás pozvať, aby ste sa tam pozreli, aby ste sa pozreli, čo hovoria aj iní, nielen zastupcovia nemeckých eh, podnikov a my sme teda toto, e, takto sa k tomu postavili, aj sme sa obrátili na komisiu s príslušnou žiadosťou, no a myslím si, že ešte na záver by som mohla povedať kolegom, že lehota na pozmeňujúce návrhy na kompromisy. zajtra. Ďakujem tlmočníkom, že tu s nami zostali trochu dlhšie. Ďakujem. A tým končíme našu schôdzu. Ďalšie stretnutie bude 21. februára v stredu.